im možno schváliť eh, zápisnicu z rokovania z útorka. Prv, kde sa pustíme do nášho prvého eh, bodu, eh, ja by som vám chcel s potešením, chcel by som vás s potešením informovať, že máme zástupcov parlamentu Juhoafrickej republiky, ktorí sedia na galerii. Vítam zástupcov. Oni sa zúčastnia 14. medziparlamentného e, rokovania medzi Európskym parlamentom a Juhoafrickým parlamentom vedúceho africkej e, delegácie e, pani Louis Marie Fass a ona predseda parlamentnému výboru zodpovedajúce za obchod a priemysel. Je tam pán Tula Texi, e, ktorý zastupuje výbor, parlamentný výbor pre e, zahraničné vzťahy a je tam ďalších 5 zastupcov z Juhoafrického parlamentu. Európa a Južná Afrika zdieľa rovnaké hodnoty v oblasti demokracie, ľudských práv a viacstranej spolupráce. Južná Afrika nie je len regionálnou mocnosťou, ale aj nastupujúcou globálnou mocnosťou a pre nás predstavuje cenného partnera, ktorý nám pomáha riešiť problémy vyplývajúce z globálnej finančnej hospodárskej krízy sme presvedčení o tom, že je potrebné prehlbiť náš dialog a upevňovať našu spoluprácu. Naše dva regióny by mali postupovať spoločne, nie len e, v snahe nájsť cestu z toho e, napätia v rámci súčasnej hospodárskej krízy, ale snažiť sa nové globálne hospodárske riadenie v prospech nás všetkých. Ešte raz vítam vás, pani predsedníčka, aj poslanci a poslankyne z Juhoafrického parlamentu. Teraz by sme prešli k programu e, e, našeho rokovania. Všeobecná rozpráva, e, správa Elmala Broka, inštitucionálne aspekty vzniku Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a ďalej to bude vyhlásenie Rady a komisie ohľadom vzniku Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Začnem tým, že udelím slovo spravodajcovi Elmala